Ctení kolegovia a kolegyne, poprosím vás, usaďme sa, aby sme mohli začať s našim zasadnutím. Ide o ekonomický dialog a bude tu takisto výmena názorov ohľadne dokument dotýkajúcich sa semestra. Máme tu pozvaných hostí, máme tu podpredsedu komisie, ktorý je zodpovedný za sociálny dialog, Marian Tyson takisto, ktorý je komisárom za zamestnanosť a Pierre Moskovici, ktorý je komisár pre hospodárske a finančné záležitosti. Vítam vás, vítam vás na dnešnom zasadnutí a Je to veľmi dôležité zasadnutie, pretože budeme hovoriť o veľmi dôležitých dokumentoch, pretože bude sa týmto vlastne spúšťať hospodársky cyklus hospodárskeho hospodárskej správy v rámci semestru, ale je to dôležité v tomto období práve preto, že máme ťažkosti ktoré súvisia s hospodárskými a sociálnymi e, situáciami v jednotlivých členských štátoch, ale aj preto, že to je vlastne prvá výročná správa zo strany komisie a my sa tešíme tomu, že komisia chce z týchto dokumentov urobiť niečo viac, nielen taký priehľad, ale skôr takú stratégiu na to, aby sa to dostalo do centra toho, čo by sme mohli my označiť ako makroekonomický balíček. A zároveň sa komisia teda snaží v rámci tohto postupu e, objasniť niektoré kľúčové problémy a Súvisí to samozrejme aj s investičným plánom, so štruktúrálnymi reformami a s fiskálnou zodpovednosťou, ktorá bude vychádzať z rozlišovania a podpory domáceho dopytu. A v tomto kontexte teda bude fungovať aj mechanizmus, upozorňovací mechanizmus, ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu. A v tomto kontexte vlastne na to poukazuje aj správa, ktorá je spoločná pre viacero výborov. Takže my sme tu na to, aby sme si vypočuli teraz e, túto stratégiu politicko-hospodársku, ktorá súvisí vlastne s plánmi novej komisie pána Junkera. Budeme sa o tom zhovárať, pretože tak ako aj doposiaľ teda od začiatku semestra, ale predovšetkým aj v tomto období sa chceme sústrediť na tieto nové druhy politík a ja si myslím, že týmto vlastne bude ešte väčšiu úlohu zohrávať Európsky parlament v tomto procese. Ako viete, Európsky parlament vlastne Ako vieme, komisárka Tyson žiadala o medziinstitucionálnu dohodu, pokiaľ ide o európsky semester a my si preto myslíme, že je skutočne na čase, aby sme sa začali tomu vážne venovať aj v kontexte zaangažovania jednotlivých parlamentov členských štátov. Budeme mať tzv. parlamentný týždeň v budúcom roku a tento hospodársky dialog je vlastne príležitosťou pre spravodajcov a tieňových spravodajcov, ktorí sa zaoberajú témou semestra, aby sa pustiť do dialógu s vami, aby sa vyprodukoval, aspoň tak dúfame, dokument, ktorý bude môcť ovplyvniť výsledky eh, semestra a že sa to potom odzrkadlí na rokovaniach s radou. Takže to je z mojej strany všetko a teraz dostane slovo prvý rečník, je to podpredseda komisie, pán Dombrovský, z nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. V prvom rade by som sa v mene Európskej komisie chcel poďakovať za túto príležitosť, že tu máme takúto výmenu názorov a ekonomický dialog a že môžeme byť v súčinnosti s vašimi výbormi, výborom pre hospodárske zíležitosti a týmto výborom a je to vlastne celé v kontexte spúšťania európskeho semestra. Takže dnes náš tým, Marian, ja, budeme vlastne prezentovať tento hospodársky balíček, ktorý sa týka roku 2015. Niektoré prvky už boli odprezentované v parlamentu zo strany pána Junkera a podpredsedu komisie Katajnena v zmysle tohto ambiciozného investičného plánu pre Európu. To je vlastne návrh komisie ohľadne toho, ako by sa dal zjednodušiť investície a takisto to berie do úvahy jedno z tých troch priorít, ktoré sú vlastne odzokadlené v tom základnom dokumente Ide tu o stimuláciu investícií, poďalšie pokračovanie v štruktúrálnych reformách a fiskálna zodpovednosť. Takže rok 2015 prehľad výročného rastu začína nový cyklus európskeho semestra, kde sa stanovujú hlavné hospodárske politiky a ciele v tom zmysle, aby sa posilnili hospodársky rast a vytváranie pracovných príležitostí v Európe. A ja si myslím, že toto je to hlavné, tá hlavná myšlienka, ktorá je za tým, za všetkými našimi politickými dokumentami, ktoré my tu prezentujeme v rámci európskeho semestra. Takisto sme si pozorne vypočuli správu pána Debakera ohľadne toho, ako sa dá ďalej zlepšiť európsky semester. Myslíme si, že sú tu obsiahnuté niektoré veľmi dobré myšlienky, o ktorých môžeme potom hovoriť neskôr. V každom prípade je však zámerom Európskej komisie postupovať takým spôsobom, že sa zoštihli európsky semester, viac zacieli na potrebné rezorty, aby sme zaintegrovali fiskálnu kontrolu, procesy, ktoré s ňou súvisia, ktoré sú spojené s procesmi makroekonomickej správy, aby sme spolupracovali a urobili všetko preto, aby tieto dokumenty boli súčasťou spoločnej stratégie a aby sme sa spoločne uberali smerom k spoločným cieľom, tak pokiaľ ide o výročnú hospodárskú správu, ako aj pokiaľ ide o ostatné mechanizmy. To je jednoducho záväzok novej komisie chceme viac zohľadniť aj sociálne ukazovatele v našich rozhodovaniach ohľadne makroekonomickej politiky. Mariana sa tomu bude venovať ešte viac o chvíľku, takže je veľmi jasné, že chceme posilniť vytváranie pracovných príležitostí a rastu a práve preto musíme spolupracovať na európskej a národnej úrovni, dokonca by som povedal až na regionálnej úrovni. To je naša spoločná zodpovednosť a my sa budeme snažiť úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, aby sa nám podarilo dosiahnuť tieto ciele, o ktorých si myslím, že vlastne sú naše spoločné Takže tie základné hospodárske analýzy, ktoré tu máme ohľadne týchto návrhov, dalo by sa povedať, že my vlastne už sme za vrcholom hospodárskej a finančnej krízy, ale bohužiaľ ešte stále si uvedomujeme, že to zotavovanie sa je také dosť pomalé, krehké. Údaje ohľadne nezamestnanosti zo strany Eurostatu na to takisto poukazujú a zamestnanosť ešte Nezamestnanosť je ešte stále na úrovni 11,5%. Stále tu čelíme sociálnym dopadom krízy. Takisto od časov krízy si uvedomujeme, že hospodárske e, zotavenie sa nielen v Európe, ale aj v iných veľkých hospodárstvách, ako napríklad v USA, sú problematické. A to reflektuje určité štruktúrálne slabiny našich hospodárstiev, týka sa to určitých skostnatelých štruktúr na trhoch a týka sa to takisto investícií a investície do inovácií jednoducho nie sú dostatočné na to, aby sa zlepšila produktivita. Takže počas tých posledných desaťročí viaceré európske krajiny vytvorili veľké makroekonomické nezrovnalosti a toto je jeden z dôvodov, ktoré vedú s takým veľkým rozdielom medzi členskými štátmi, a tie sa jednoducho objavili až teraz. A prečo je vlastne toto zotavovanie posilnené v niektorých členských štátoch a niektorých nie? To je otázka. A samozrejme, to nie sú iba tieto správy, na ktoré by sme sa mali pozerať, sú to určité pozitívne, sú to určité pozitívne správy, dokonca aj predpoklady pre ďalšie roky. Očakáva sa napríklad pre budúci rok prvýkrát od vypuknutia krízy, kde očakávame hospodársky rast vo všetkých 28 členských krajinách. A to je podľa môjho názoru pozitívna zmena. Poprvýkrát vlastne vo všetkých 28 členských štátoch sa očakáva takýto rast a takýto rast očakávame dokonca aj pre rok 2016. Avšak treba povedať, že toto prostredie nízkeho rastu, nízkej inflácie a vysokej nezamestnanosti je niečím, čo by nás predsa len malo zaujímať najviac a je to takisto niečo, čomu by sme sa mali venovať aj prostredníctvom našich nástrojov makroekonomickej správy. Takže investičný plán je jeden z takýchto nástrojov, prvkov. Ako som povedal, my vnímame tento nástroj ako niečo, čo musí ísť ruka v ruke s štruktúrálnymi reformami a fiskálnou zodpovednosťou. Avšak zároveň takisto potrebujeme sa pozrieť na dopyt a ponuku na oboch stranách a vo všetkých jednotlivých členských štátoch. Takže pokiaľ ide o plány našej ďalšej práce, na čo sa chce sústrediť, sústrediť Európska komisia. Pokiaľ ide o štrukturálne reformy, tak na európskej úrovni vidíme, že sa prehlbuje e, chceme prehlbiť alebo zlepšiť jednotný vnútorný trh, lepšiu reguláciu, aby sme posilnili konkurencieschopnosť a hospodárskú súťaž. Takisto sa uberáme smerom k digitálnemu jednotnému trhu, ktorý by mal ponúknuť dodatočné možnosti pre získanie rastu a takisto by sa, sme sa chceli uberať smerom k reorganizácii energetického trhu, aby sa z neho stal skutočne jednotný trh v rámci Európskej únie. Ale naša hlavná zodpovednosť, pokiaľ ide o štruktúrálne reformy, tá spočíva na úrovni členských štátov aj naďalej. Musíme urobiť viac, pokiaľ ide reformovanie trhu práce, pokiaľ ide o služby, pokiaľ ide o výrobky a takisto aj pokiaľ ide o modernizáciu verejnej administratívy bez takýchto zlepšení jednoducho nemôžeme urobiť podmienky, ktoré by viedli k vytvoreniu ďalších pracovných príležitostí, ktoré by boli na úrovni. A Marian bude hovoriť viac o týchto zlepšeniach, pokiaľ ide o ďalší rozvoj, ale to až o pár minút. Pokiaľ ide o fiskálnu zodpovednosť, predchádzajúce roky boli poznačené prácou Mm, v tom zmysle, že sme chceli dosiahnuť finančnú stabilitu, ale tento rok, ako aj budúci rok, tak tu očakávame určitý neutrálny postoj fiskálny. To znamená, že všetky pozície, fiskálne pozície v jednotlivých členských štátoch by mali zostať neutrálne. To znamená, že nebudú tu nejaké dodatočné fiskálne stimuly, ale nebudú tu ani určité škrty. Takže Samozrejme, líši sa to v jednotlivých členských štátoch, ale vo všeobecnosti v e očakávame mm, taký neutrálny stav a toto v kombinácii s monetárnou politikou istotne zjednotí a zlepší podmienky pre ďalší raz. Takisto si myslí sústrediť sa na kompozíciu národných rozpočtov zo strany komisie. My podporujeme členské štáty, aby si za priority stanovili také priority, ako sú investície a aby daňové bremeno neznášali iba zamestnanci. A pokiaľ ide makroekonomickú správu, v tomto zmysle v rámci nové, v, na, v rámci nového rámcu v kontexte Tupaku a Sixpaku očakávame, aby členské štáty si uvedomili, že niektoré makroekonomické politiky sú spoločné pre všetky štáty a tak by to malo byť vlastne monetárnej únii. A v rámci toho nášho balíčku sme prezentovali revíziu Sixpacku a Tupaku. Pier sa k tomu vyjadri detailnejšie o chvíľku. A pokiaľ ide o plány týkajúce sa návrhu rozpočtov. Žiadny takýto plán členských štátov sme, ne, sme si neuvedomili, že by bol nejako proti tým našim plánom. Ani jeden z týchto plánov pre rozpočet členských štátov nebol teda zaslaný na opravu. Avšak to neznamená, že situácia je ideálna. Predsa len sú tu niektoré členské štáty, ktoré sú na hranici rizika toho, že jednoducho nebudú mať prezentovaný rozpočet, ktorý bol úplne v súlade s Sixpackom, teda tým balíčkom šiestich opatrení. A treba takisto povedať, že v niektorých členských štátoch zadlženosť týchto štátov je určitou prekážkou, pokiaľ ide o taký vyvážený rozpočet do ďalšieho obdobia. Takže aj naďalej budeme musieť sa snažiť o to, aby sme posienili fiskálnu zodpovednosť a udržateľnosť verejného dlhu. A potom by som sa ešte chcel vyjadriť aj pokiaľ ide k všeobecnému prístupu k jednotlivým členským štátom, pokiaľ ide o rozpočty. Ako viete, Európska komisia sa rozhodla, že bude venovať viac času teda dá väčší časový priestor tým štátom, ktorí majú problém splniť podmienky, pokiaľ ide o rozpočet, v kontexte tých záväzkov, ktoré boli stanovené z ich strany, týka sa to Belgická, Talianska a Francúzska, ale je celkom jasné, že je veľmi dôležité, aby členské štáty jednoducho tie záväzky, ktoré musia splniť, aby dostali týmto svojim slovom a na jar budeme mať zo strany komisie evaluáciu týchto postupov v kontexte všetkých politík a rozhodnutí a možností, ktoré súvisia s makroekonomickou správou, ale zatiaľ je situácia otvorená. A teraz by som na záver chcel povedať nasledovné. Ešte raz zopakujem, že kľúčové priority pre Európsku komisiu v tomto cykle Európskeho semestra je to, aby sme zlepšili hospodársky rast a proces vytvárania pracovných príležitostí, zatiaľ čo by sme chceli udržať makroekonomickú stabilitu a takisto sa tešíme aj na dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom a očakávame od vás, aby ste aj nadalej vytvárali určitý tlak, aby sa tie záväzky, ktoré tu boli stanovené tak z úrovne Európskej únie ako aj jednotlivých členských štátov, aby sa tieto plnili, aby ste dbali o to, aby sa tá spolupráca prehlbovala ďalej, pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí a rastu. Ďakujem. Ďakujem pekne, podpredseda komisie pán Dombrovskis. A slovo dostane komisárka Tajse, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Keďže máme dnes preklad, ja si dovolím hovoriť materinským jazykom. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážení poslanci Európskeho parlamentu, po vyjadreniach podpredsedu komisie Dombrovský sa by som sa chcela venovať sociálnym aspektom a aspektom zamestnanosti Európskeho semestra. Je dôležité, že by sme nastolili zdravú rovnováhu, dôveryhodnosť rozpočtovej politiky, na to potrebujeme štruktúralne reformy. Pritom som poukázať na tretí aspekt dokumentov, dokumentov, ktorý nám, nám práve niečo povedal Valdis. Mám, sme predstavili a predložili Európsku správu o zamestnanosti, z čoho vyplýva, že v týchto oblastiach sú nevyhnutné reformy. Dosali sme isté pokroky, ale problémy sú stále ešte veľmi veľké. Keď sa pozrieme na čísla, tak eh, máme máme počet nezamestnaných, eh, ktorý sa trochu zlepšil z 10,8 na 10,1 1% v rámci jedného roka, ale to ešte stále znamená 24,6 e, milióna nezamestnaných. Takže toľko ľudí je bez práce a keď sa na to pozrieme presnejšie, tak zistíme, že nezamestnanosť mládeže je stále ešte veľmi vysoká. Dosiahli sme isté zlepšenie o 1,1%, ale nezamestnanosť mládeže vo výške 21,6 je nepriateľná. Aj dlhodobá nezamestnanosť je príliš veľká. Polovica nezamestnaných v Európe sú dlhodobo nezamestnaní. To je viac ako 12 miliónov osôb. Príjmové rozdiely a chudoba sa v mnohých členských štátoch zhoršila, hlavne keď to porovnáme so situáciou pred krízou a súčasnou situáciou musíme povedať, že ciele stratégie Európa 2020 sme nedosiahli. Viac ako 6 miliónov ľudí naviac nezamestnaných. Mnohé členské štáty sa veľmi snažia a čiastočne to prináša aj úspech, avšak nemôžeme teraz prestať a dúfať, tá správna cesta bude pokračovať sama od seba. Dôležitá je dobrá sociálna ochrana, pol milióna pre pol milióna Európanov. No, no a tam to musíme predsa ďalej. Komisia si stanovila v tomto 5 hlavných cieľov. Poprvé, vytvorenie pracovných miest a podpora podnikateľských e, činností. Chceme odstraniť segmentáciu pracovného trhu a chceme bojovať proti nelegálnej práci, záťaž zamestnania musí byť znížená, ktorý tým pracovné miesta a zamestnanosť, ale treba investovať do školení, a nových schopností a vedomostí, tak aby sme znížili dlhodobú nezamestnanosť. A musíme modernizovať mechanizmy sociálnej ochrany tak, aby naše deti a vnúci mali nejakú budúcnosť svetlejšiu. A rovnako by som rada dodala, že čo sa týka reforiem, tak ak chceme vytvoriť viacej, viacej pracovných miest, nemôžeme hovoriť len o reforme pracovného trhu, zamestnanosti. Musia byť reformy v ostatných službách, v ostatných oblastiach služby a tovary, inovácie, kvalita správy a administratívy. A preto sme vypracovali investičný plán, ktorý sa dá využiť na zníženie bariér pre investície. No a toto bude podporené aj podporou Európy a členských štátov silnejšieho sociálneho dialógu, tak aby každý v spoločnosti tam bol zastúpený a mohol podporiť tieto nevyhnutné reformy. My a komisie Valdis a ja sa snažíme zapájať všetkých sociálnych partnerov v Európe. Stretli sme sa na začiatku nášho mandátu s nimi spolupracovať. Chceme posilniť túto spoluprácu. No a momentálne snažíme, ako v nadchádzajúcich mesiacoch osviežiť spoluprácu, posilniť ju a príjmať skutočné iniciatívy. Vážené poslanky poslanci, je jasné, že nezamestnanosť, v každom prípade dlhodobá nezamestnanosť a nezamestnanosť mládeže sú najväčšie problémy, ktoré sú veľkou výzvou pre naše hospodárstvo. nárast nezamestnanosti a chudoby znamená nerovnováhu, makroekonomickú nerovnováhu v spoločnosti a na to potrebujeme nový štart. Musíme aktualizovať a zlepšiť indikátory nezamestnanosti na ekonomickom pláne na budúci rok pán Moskoviči o tom o chvíľku bude hovoriť, ale snažíme sa znížiť makroekonomickú nerovnováhu. Chceme tomu dať eh, väčšiu prioritu, chceme lepšie indikátory, tak aby sme mohli hĺbkovo analyzovať túto situáciu v členských štátoch a aby sme mali prehľad o sociálnej situácii v členských štátoch a tak budeme môcť reagovať na tieto sociálne výzvy, ktorým čelíme v Európe. A som veľmi rada tiež, že môžem oznámiť, že sa nám podarilo dosiahnuť úspech v oblasti správy, veci verejných. No a s vašou podporou, vážené poslankyne a poslanci, dúfam, že sa nám podarí dosahovať ďalšie pokroky. Ďakujem. Ďakujem pekne, Marian Tyson. No a slovo teraz dostane Pierre Moskovič. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem my sme sa stretli s mojimi kolegami a vymenili sme si stanoviska a je tu niekoľko e, poznámok k tomuto e, mechanizmu e, včasnej výstrahy. A takisto minulý týždeň o tom hovoril predseda a prezentoval to aj kolega Dombrovský. Ja stručne predstavím túto správu a aj to, čo sa bude diať eh, v prvom pol roku 2015. Najskôr treba povedať, že eh, my sa budeme venovať procedurálnym postupom ohľadne makroekonomickej rozpočtovej nerovnováhy, aby sme nerovnováhu E, ktorá by mohla ohroziť dobré ekonomické fungovanie členských štátov alebo celej Európskej únie a ktorá by teda, ktoré by mohli ohroziť aj fungovanie menovej a ekonomickej únie. A členské štáty, ktorých sa to môže týkať, sme identifikovali a e, tam bude v krajnom prípade potrebné prijať ekonomické opatrenia. No a tu bude takisto potrebná vypracovať prehlbenú analýzu. Ide tu o takú e, úvodnú, úvodné rozdelenie krajín na základe výsledkov, na základe ktorých komisia e, došla k záveru, že či došlo k nejakému E, deficitu alebo k veľkému e, deficitu. 16 e, členských štátov bolo podrobených tejto prehlbenej analýze. Pre 14 sú tieto výsledky v súlade so závermi za minulý rok. Ide o Chorvátsko, Taliansko, Slovinsko a tam sa bude skúmať, že či E, naozaj tam e, ten veľký e, deficit sa održiava, či je stabilný, či má tendenciu sa e, prehlbiť a prípadne sa odporúčia opatrenia na korekciu pre Írsko, Francúzsko, Španielsko a Maďarsko. To sú členské štáty, ktoré budú potreb, tam bude potrebné prijať rozhodné opatrenia a potom teda tam budeme musieť e, vyhodnotiť rizika e, rozpočtovej nerovnováhy. Pokiaľ ide o ostatné štáty, ako Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Holandsko, Fínsko, e, Švédsko a Veľká Británia, tak tam táto analýza umožní identifikovať eventuálne pretrvávajúce deficity a e, bude možné navrhnúť ich korekciu. Pre tých člensk- 14 členských štátov, ktoré som uviedol na začiatku, táto prehlbená bilancia sa e, bude týkať poprvýkrát spomedzi týchto štátov aj Rumunska a Portugalska. E, my sme takúto e, analýzu robili už v polovici roku 2014 a tieto krajiny teda budeme naďalej potom sledovať aj v rámci bežného e, procedurálneho postupu. A teraz sa vrátim k prehlbenej analýze horizontálneho rozvoja. Ide tu najmä o vonkajšie vyrovnanie, to ešte nie je dokončené v prípade zadlžených krajín lebo tam máme ešte veľké výzvy, keď tieto krajiny už naozaj vo veľkej miere svoj deficit znížili. Ďalej tu je asymetrický prístup k tým krajinám, kde e, je e, vlastne istá slabosť dopytu a, a nedostatok investícií. Ďalej tu máme, e, sledujeme rozvoj konkurencie konkurencieschopnosti, to ide viac menej správnym smerom. Takisto e, konštatujeme hen, heterogenitu e, rozvoja. A táto heterogénnosť e, ovplyvňuje aj infláciu a rast HDP. Rovnako je prítomná aj na trhu s nehnuteľnosťami. Ďalší bod, ktorý sa v správe e, spomína, je stav bankového systému. Tam budem iba veľmi stručný. Rizika e, všeobecne sa znížili, tak ako to ukázali výsledky e, ktoré, e, e, e, prieskumu, ktorý ustočnila Európska centrálna banka. E, je tu slabý nárast e, úverov, to súvisí so zadlžením a takisto aj žiadosti o úvery a o investície. To spolu všetko súvisí. Ďalej tu máme zvýšenú mieru e, problematiky v súvislosti so zamestnanosťou a musíme takisto sledovať aj sociálne indikátory. My sme vzali do úvahy E, všetky sociálne indikátory, aby sme lepšie zadefinovali potenciálne nedobré alokácie zdrojov a prípadné prispôsobenie e, našej činnosti. Tieto sociálne e, aspekty budú prehlbene preskúmané v budúcom pol roku. Tak ako povedala Marian, posilnenie sociálnej dimenzie je hlavnou prioritou novej komisie a my v súčasnosti pracujeme na jej posilnení. Takže, pán predseda, o tejto správe budeme diskutovať v Rade ECOFIN e, a tie krajiny, ktoré a vlastne tam budeme musieť prijať isté závery a ja som veľmi rád, že v Európskom parlamente sa vraciame k tejto správe a na základe rozhovorov s radou a s parlamentom tom komisia pripraví novú prehlbenú bilanciu na marec 2015 a tam my vydáme odporúčania pre jednotlivé krajiny a ako zvyčajne e, tam budeme potom prijímať tie hlavné e, odporúčania. Takže pán e, predseda, dámy poslankyne, páni poslanci, to je zhruba E, toľko z mojej strany k tomuto e, mechanizmu e, výstrahy. Ďakujem veľmi pekne, Pier Moskovisi. Ďakujem aj ostatným komisárom. A teraz si začneme prvé kolo otázok a odpovedí. Prví rečníci sú spravodajcovia Ekone a Empl. Máte 3 minúty a potom budeme mať 8 minút na odpoveď zo strany komisára, takže prvý rečník je Darius Rozaty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým trom komisárom za ich prezentácie. Myslím, že e, sa nachádzame v dôležitom dôležitej fáze semestra. Je tu začiatok toho postupu pre rok 2015 a celý tento postup ďalej ovplyvní snahy, úsilia, opatrenia, ktoré sa v budúci rok, pokiaľ ide o ďalšie stimulovanie rastu, vytvárania pracovných príležitostí v Európskej únii. Takže z mojej strany dve otázky. Prvá sa týka vyváženosti medzi tromi piliermi nového hospodárskeho plánu. To sú investície, fiskálna zodpovednosť a a štruktúrálne reformy, tieto tri časti teda. A otázka sa týka proporcie týchto troch opatrení. Čo je tá správna vyváženosť? Aká je tá správna vyváženosť medzi týmito tromi piliermi? Aký je tu pokrek, pokrok na všetkých týchto troch frontoch, kde sa najmenej podarilo zaznamenať pokrok? A či je to určitá korelácia medzi makroekonomickou situáciou v jednotlivých individuálnych členských štátoch a pokrokom v jednotlivých frontoch v týchto troch pilieroch. Špecificky je tu nejaké prepojenie medzi tým slabým pokrokom so štrukturálnymi reformami v niektorých krajinách, ktoré majú vážne problémy s možnými nezrovnalosťami rozpočtovými a, a fiskálnou zodpovednosťou. A ďalšia otázka sa týka tých sociálnych ukazovateľov. To je vlastne doplnenie toho, čo sme tu mali z minulosti aký je tu vlastne zámer využívania týchto sociálnych ukazovateľov v tom zmysle, aby sme pripravili, aby sme pripravili ďalšie vyhodnotenie v kontexte mechanizmu varovania a potom možno ešte aj pokiaľ ide o hĺbkovú revíziu, napríklad v porovnaní s makroekonomickými ukazovateľmi, ktoré sú veľmi dobre definované, sú tu špecifické prahy, nad rámec ktorých sa potom aktivuje celý ten proces. Takže do akej miery sú to sociálne ukazovatele brané ako súčasť rozhodovacieho mechanizmu a do akej miery sú to vlastne iba zdroje nejakého lepšieho pochopenia e, makroekonomickej situácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Sergio Esprieto. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za to, že sme tu mali možnosť vypočuť si troch komisárov hneď v úvode tohto európskeho semestra. Áno, vidíme, že to tu je veľmi dobre prepojené, bez nejakých vážnych zmien, tak ako na to poukázali všetci traja komisári. Takže ďalšie kroky vlastne by mali viesť iba k nejakým miernejším dopadom. Bez nejakých väčších zmien sa nám nepodarí dosiahnuť tie do veci, o ktorých vlastne hovorila pani Tyson, pokiaľ ide o zamestnanosť a sociálne otázky. Takže podľa mňa je to veľmi dôležité a dobré. A my si musíme položiť otázku, či tieto zmeny sú dostatočne ambiciozne, aby sme vyšli z recesie, aby sme založili rast a vytvorili pracovné miesta, ktoré by boli iného charakteru ako tie pracovné miesta, ktoré sa teraz v Európskej únii vytvárajú. A preto si musíme položiť otázku, lebo sú veci, ktoré sa v tomto dotazníku nevyskytujú. Napríklad eh, hlavné nebezpečenstvo v oblasti makroekonomiky je vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti a najmä e, nedostatok, dostatočných, nedostatok platov, platov v tom zmysle, že neumožňujú e, vymaniť sa z chudoby. Takisto tam nie sú zohľadnené rozdiely medzi členskými štátmi a veľké rozdiely medzi občanmi. Aj to je veľké makroekonomické nebezpečenstvo. E, mne sa veľmi páči E, názov e, fiskálna zodpovednosť ako úsporné opatrenia, pretože keď využijeme všetky priestory, ktoré máme k dispozícii, tak e, aby sme mohli zabezpečiť ekonomický rast, tak si myslím, že musíme brať do úvahy to, že veľké zlyhanie, ku ktorému došlo v predchádzajúcom volebnom období je, že tu nebola korelácia kalendáru deficitu e, rozpočtu, ktorý stanovovala Európska komisia s, ekonomi- s plánom ekonomického rastu, ktorý sa pripravoval v členských štátoch. Ja som e, vždy počúval ekonomických komisárov, ktorí hovorili, že budúci rok e, budeme dosahovať rast, ale v posledných 20 posledných 20 e, týchto predpovedí zlyhalo. A preto je potrebné e, skutočne uskutočniť štrukturálne reformy. Ale problémom sú e, tie reformy, ktoré sme urobili za účelom konkurencie schopnosti, či už na vnútornom trhu alebo reforma energetických trhov. My sme sa zamerali na pracovné reformy E, znížili sa platy a vlastne e, to spôsobilo veľkú mieru nerovnosti v Európskej únii. A teraz otázka stojí, či komisia to chce skorigovať, pretože ja napríklad čítam, že sa tu pozitívne hodnotí spôsob, ako sa korigovali náklady e, na prácu, ale viem, že v niektorých štátoch došlo e, k devalvácii platov aj viac ako o 15 a to spôsobilo veľkú mieru e, nerovnosti. A táto nerovnováha napríklad v oblasti minimálnych platov je komisia ochotná o tom hovoriť, je ochotná hovoriť o nezamestnanosti a je ochotná plniť svoje povinnosti? No, Ďakujem pekne. 8 minút pre troch členov komisie, najskôr podpredseda Dobrovskis. Dobre, ďakujem pekne za tieto zaujímavé otázky. Skôr začnem s otázkou na Rosatýho, čo sa týka rovnováhy troch pilierov. Chcem povedať, že všetky tri piliere sú dôležité. A my sme nepripísali tú proporciu každému pilieru, pretože myslíme, že všetky sú súčasťou jednej rovnice a teda z hľadiska toho, ako aktívne budeme pracovať na všetkých pilieroch, tak eh, vieme a už sme vyčetli investičný balíček 315 miliónov eur ako prvý krok, ale rovnako tiež vidíme potrebu zlepšiť podnikateľské prostredie v Európe tak, aby to umožňovalo súkromné investície nie len pomocou tohto plánu, toho, že sa poskytnú štátne prostriedky, aby absorbovali niektoré rizika, ale treba hľadať a pracovať na podmienkach, ktoré budú umožňovať investície súkromného sektora. Ďalej k štruktúralným reformám. Niektorí bude práca, ktorá je dôležitá a ktorej treba pokračovať, a chceme posilniť konkurencieschopnosť EÚ, jej členských štátov a tak zaistiť udržateľný hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Takže toto je veľmi dôležitá súčasť rovnice. Po tretie, k fiskálnej zodpovednosti. Ako som povedal, čakáme neutrálny stav pre tento rok a budúci rok, ale je dôležité, aby sme pokračovali vo fiskálnej zodpovednosti, aby sme nezažili ďalšiu krízu dôvery, tak ako pred 5-6 rokmi, ktorá by mala veľmi vážne následky. Takže z tohto hľadiska neexistuje a nemôžeme teda eh, zanedbávať fiskálnu zodpovednosť, štruktúrálne eh, reštrukturalizáciu eh, so súčasnou ekonomickou obnovou. Ako indikátory, ako som už povedal, tak táto práca už začala posilňovať sociálnu dimenziu EMU. No a nad rámec analýzy spoločne správy, tak hospodárske a sociálne indikátory už sa používajú z tých postupoch. To nechám na Marian Tyson, aby sa venovala využitiu sociálnych indikátorov, že toto ona veľmi podporuje. Ďalej k otázke pána Pietra, tak tu bolo viacero otázok. Poprvé, či tieto plány sú dostatočne ambiciózne. Ja myslím, že momentálne v našej, našom prieskume ten makroekonomický balíček je prvý krok a budú potrebné ďalšie kroky. A je dôležité, tak ako som povedal na úvok, sledovať dopyt a ponuku v rámci hospodárstva a zastiť, aby všetky tri elementy sa vzájomne doplňali a sledovali rovnaký cieľ. Ďalej k otázkam, ktoré ste sa pýtali o flexibilite, tak na eh, komisii sa tomu venujeme a budúci rok chceme s komisárom Moskovičím predložiť oznámenie o čo najlepšom využití flexibility a paktu stability, tak ako to povedal aj predseda Juncker, a minimálna mzda. Podporujeme členské štáty, aby ju zaviedli a minimálna mzda je v súlade s produktivitou a rozvojom, ale momentálne neplánujeme celoeurópsku alebo minimálnu mzdu platnú v celej EÚ. Je to na jednotlivých vládach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Marian, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. No, ja sa budem viac venovať aspektom sociálnej politiky a zamestnanosti a môžem len potvrdiť to, čo povedali ostatní a čo je implicitne súčasťou vašich otázov. Ak chceme zlepšiť zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, musíme sa venovať stránke dodávateľov, podporovať investície a chceme raz, tak sa musíme sústrediť na podnikateľskú sféru, vytvárať pracovné miesta, musíme sa sústrediť na odbornú prípravu, školenia, rozvoj schopností a vedomostí, pretože ich nedostatok je, bariérou vstupu na trh. No a potrebujeme aktívny prístup. No a ste sa pýtali o minimálnej mzde, tak ako povedal už Valdis, je to niečo, čo podľa nášho názoru by bola dobrá vec, ale komisia nemá v tomto kompetencie, nemôžeme nič robiť. Môžeme len pozbudiť a vyzvať členské štáty, aby ju zaviedli. Nemôžeme ju nikomu vnúcovať môžeme používať isté techniky na podporu preferenčných mzdových podmienok, ale je na členských štátoch, aby zlepšili vlastnú produktivitu a rozhodli, či minimálnu mzdu zavedú. A čo sa týka sociálnych indikátorov, tak práca na tom je nevyhnutná, musia byť lepšie zaradené a začlenené do makroekonomickej nerovnováhy, a postupov na jej odstraňovanie, čo urobili v výročnom prieskume o raste, no a zameriame sa, zameriavame sa tam na sociálne otázky, ale rovnako musíme zvoliť istý ich obmedzený počet a stanoviť jasné cenové prahy. A to sa stane v konzultáciách s Európskym parlamentom a radou. Nemôžeme to robiť sami. A to treba urobiť. No a najdôležitejšia vec je, aby tie limity Prahy existovali a boli prepojené na zamestnanosť. Treba samozrejme bojovať proti chudobe. V spoločnosti sú nerovnosti, treba to riešiť, ale keď sa pozrieme na analýzu chudoby, nerovnosti, tak Dôležité je, aby ľudia sa ostali na pracovnom trhu, musíme im pomáhať aktívne byť zamestnaní. To je najlepší spôsob, ako riešiť problém nezamestnanosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Moskoviči. Hmm, Iba veľmi stručne doplním toho, čo povedali moji predrečníci. Ja súhlasím s touto rovnováhou medzi troma piliermi, ale e, treba konštatovať, že e, niektoré sú dôležitejšie ako iné a najmä dôležité napríklad pokiaľ ide o investície. A máme tu výzvy, ktoré, pokiaľ ide o komisiu, máme tu isté výzvy, ktoré pred komisiou stoja vzhľadom na súčasnú e, situáciu, ra, ra, ekonomický rast, slabá inflácia. To je ekonomicky, sociálne, politicky nepriateľné. Takže treba identifikovať hlavný kľúč nedostatku rastu a to je nedostatok investícií. Keď si pozrieme E, mieru investícií e, Európanov v porovnaní s rokom 2008, tak my, sme, my máme teraz ročne o 20 investícií menej ako v uvedenom období a to je ten najväčší e, risk na to, aby Európska únia si vlastne išla v zmysle svetového rozbe napríklad tak ako za USA. Čiže my musíme sa snažiť venovať pozornosť štruktúrálnym otázkam a samozrejme musíme e, sa snažiť o vytvorenie koherentnosti, tak ako to povedal pán Goltieri e, na začiatku. A máme tu nový e, cyklus. Až donedávna Európania e, zažívali e, fázu stabilizácie po finančnej kríze a všetko, čo sme prijali, e, prispôsobovacie programy, banková únia, všetko, čo sa týkalo vytvárania mechanizmov, ktoré mali bojovať proti kríze. Teraz sa nachádzame v inej fáze, máme tu stabilitu, ale teraz treba oživiť dynamiku. A po tretie, e, máme vôľu, povedal to kolega Dombrovskis, my chceme, E, na tomto pracovať a my chceme takisto e, konať v rámci existujúcich pravidiel, e, ale s istým stupňom flexibility, ktorý potrebujeme. A my na budúci rok predstavíme oznámenie o flexibilite v rámci existujúcich pravidiel. Prvé, prvý bod už bol oznámený ohľadne investičného plánu, ktorý urobil predseda Juncker. To znamená, že tie členské štáty, ktoré budú chcieť používať e, kapitál z tohto strategického fondu, e, fondu, tak vlastne sa táto cena nebude zaratúvať do e, deficitu a dlhov. Ďakujem a teraz odovzdám predsedníctvo kolegyni Marite Úsok a chcel by som vás upozorniť, že teraz možno e, budú ďalšie otázky, ale prosím vás, buďte struční, aby sme e, rešpektovali e, časový harmonogram, lebo aj komisári si musia e, čas medzi sebou rozdeliť. Teraz Puntulis, Mono, Čogor a ďalší rečníci, ktorí sú na zozname. Nech sa páči. Pani Ferreira. Dobre, takže začneme druhé kolo. 1 minúta 30 sekúnd pre každého tieňového spravodajcu a 10 minút dokopy pre komisárov, aby zodpovedali na otázky. A ako prvý dostane slovo Alfred Santa za, za socialistov. Ďakujem pekne. Predsednička 70 malých stredných podnikov v Európe podniká len na národných trhoch. Investičné programy na európskej úrovni nemajú dopady na podnikateľské prostredie. V žiadnom prípade nie z krátkodobého alebo strednodobého hľadiska potrebujú podporu e, rozšírenia na zahraničné trhy a tle fiskálna konsolidácia obmedzili prístup pre národné vlády, aby presadzovali hospodárskú expanziu nevytvárajú eh, potrebné stimuly pre malé a stredné podniky. Nie je toto situácia, eh, to sa proklamuje na európskej úrovni. Proti tomu idú opatrenia na národnej úrovni. Ďakujem pekne. Sofia Robeiro. Sofia Robeiro za EPP, nech sa páči. Ďakujem. Výzvy, ktoré pred nami stoja ohľadne rovnováhy medzi ekonomickými a sociálnymi e, aspektami, nie sú protirečivé, ale sú prepojené a preto je potrebné, e, aby boli záväzné v členských štátoch. My vítame tento projekt ohľadne rastu a my tieto tri piliere považujeme za základné stimul investícií, E, podpora mobilizácie privátneho kapitálu a e, kontrolu e, výdavkov, aby sa nenarastal dlh. Kontrola v oblasti energetickej oblasti, rýchlost, vysokorýchlostného internetu a ta, obnoviteľných energií a energetickej efektívnosti a preto je dôležité, aby e, sme pri všetkých týchto aspektoch mali na zreteli aj sociálne, sociálnu stránku. Perspektíva vytvoriť 1,3 milióna pracovných miest v budúcich troch rokoch je ambiciózným cieľom, ale nie je dostatočný na to, aby sme e, čelili 24,6 miliónom nezamestnaných v Európe. A preto treba podporovať investície, inovácie, výskum, rozvoj kompetencií e, v, sú, v súvislosti s požiadavkami trhu. A prvé pochybnosti ohľadne týchto 315 miliárd je, či to stačí. Druhá otázka, ako e, to bude prepojené už s existujúcimi projektami. 6 miliárd, e, o ktorých hovorí komisia, sú komplementárne alebo sú súčasťou programu 2020, alebo ako to je? Predseda komisie navrhol, že task force, ktorú vytvorila komisia, no Už prekročili ste už svoj rečnícky čas. A pritom hnávajú. Herr Vorsitzende, meine Damen und Herren. Vážený, vážená pani predsednička, uh, vážení pani a dámy komisári, E, ja by som sa chcel spýtať, pána Domrovský, sa na ten investičný balíček 315 miliárd vy plánujete, e, vy plánujete, plánujete multiplikátor e, v hodnote 15, to znamená, že 93% investícií musia priniesť súkromní investori. Ale to urobia len vtedy, keď budú mať príslušné zisky, čiže zisky, ktoré refinancovať celú hodnotovú celú hotovostnú hodnotu našich investícií. No a to znamená, že občania v krízových štátoch tie e, budú musieť financovať tie investície. To znamená, že budú musieť uvoľniť peniaze na využívanie príslušných infraštruktúrnych služieb napríklad, tak, e, že budú dodatočne v nadchádzajúcich rokoch zaťažení. Takže čo komisia predáva ako darček pre obyvateľov, je nová daň, ktorú uvaluje na e, ľudí, aby mohli financovať nové investície. A druhá otázka tejto je ešte jedna vec, ako by tieto stimuly e, vytvárali nové investície, avšak to nie je v žiadnom prípade jasné investície, tvárajú stimuly a je možné, že sa to len presunie z investičných projektov, investičných projektov, ktoré sú na okraje výnosnosti, ktoré sú veľmi rizikové, tie sa prenesú medzi tie bezpečnejšie, výnosnejšie investície, ktoré bude komisia podporovať. Takže ja to nevidím vôbec tak, že 300 miliárd je dodatočné investície. Ďalšia otázka pani Harkin za ALDE. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Moja prvá otázka súvisí s chudobou. Tento mechanizmus varovania hovorí o boji proti chudobe. Avšak máme stále viac chudobných v Európe od začiatku krízy a rozdiely medzi členskými štátmi sa zväčšujú. Pani komisárka Tyson, hovorili ste, že potrebujeme viac sociálnych indikátorov, a tento mechanizmus varovania hovorí aj o zavedení týchto ukazovateľov. Takže moja otázka je, Môžete byť specifickejšie, pokiaľ ide tieto sociálne indikátory a po druhé, ako môžu tieto indikátory byť využité, ako tento proces môže byť využitý na to, aby sme sa vysporiadali s týmto túto témou chudoby. Ako sa to dá ešte viac zdetailneť, aby sme jednoducho sa vysporiadali s tými rozdielmi, ktoré tu máme medzi členskými štátmi. A ďalšia otázka sa týka takisto týchto nezrovnalostí v rozpočtoch. Eh, uh, pokiaľ ide o ten systém varovania, hovoríte tu, e, že niektoré členské štáty, pokiaľ ide o prebytky, prebytky v niektorých členských štátov neklesli v dostatočnej miere, pokiaľ ide o tú snahu vyvážiť hospodárstvo v jednotlivých členských štátoch. Ale takisto hovoríte, že niektoré prebytky nie sú také problematické ako napríklad deficity. Takže otázka je, že čo robí komisia na to, aby sa e, vysporiadala s otázkou prebytkov a ak sú skutočne oprávnené, môžete to vysvetliť? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Tyson. Dúfam, že budete mať 3 minúty dosť na to, aby ste odpovedali na tieto otázky. Dank um, ik zal, uh, ja, ten eerste... Ďakujem. pokiaľ ide o e, malé a stredné podniky, ja som veľmi rada, že parlament sa o ne zaujíma, pretože ako vieme, celé roky sú malé a stredné podniky hybnou silou rastu a v minulosti 85 nových pracovných miest bolo vytvorených v rámci malých a stredných podnikov. Teraz sme zaznamenali i pokles a to znamená, že situácia je pre ne ťažšia a preto treba riešiť problémy malých a stredných podnikov, investícií a rastu, pretože ľudia môžu nájsť prácu v malých a stredných podnikoch a tieto treba podporovať, aby vytvárali pracovné miesta. A je pravdou, že v porovnaní s veľkými skupinami prístup e, k likvidite je pre malé a stredné podniky ťažší, pretože banky im požičiavajú ťažšie a potom malé a stredné podniky majú problémy e, so získavaním kapitálu na kapitálových trhoch. Takže to je prvá vec, ktorú treba absolútne riešiť. Ďalej. Ďalšia otázka, ktorá sa ma týkala, to je chudoba ľudí, e, sociálna vylúčenosť a sociálne indikátory. Pokúsim sa byť stručná, ako, ich bude, ako to budeme používať, ako budeme pracovať. Je potrebné pozrieť sa na to, aby tieto indikátory boli brané do úvahy nielen preto, aby sme videli, čo sa deje v krajine, ale aj preto, aby sme si uvedomili, že ak niektoré sociálne sektory nám ukazujú, že veci sa vyvíjajú zle, že nezamestnanosť mladých je veľmi vysoká, tak v tom okamihu si treba uvedomiť, že to je ekonomická nerovnováha a treba k tomu pristupovať ako k ekonomickej nerovnováhe a e, vnímať to ako súčasť cyklu a preto tu musíme pripraviť isté prahové hodnoty a my v budúcich týždňoch a mesiacoch budeme na tom pracovať, e, ako ich stanoviť, ako ich používať, pretože je potrebné používať tieto indikátory na to, aby sme získali všeobecný obraz, ale keď chceme vydávať odporúčania jednotlivým krajinám, tak musíme disponovať aj ďalšími údajmi, ktoré sa týkajú vedených krajín a pozrieť sa na to ako na celok. Ako som povedala, to budeme robiť v budúcich týždňoch a budeme konzultovať aj parlament, aj radu. Ďakujem. Dve minúty 35 pán Moskoviči. Pokiaľ ide o tie prebytky, hovorili ste tu o 3 percentuálnych bodoch do roku 2014. Áno, treba si uvedomiť, že to odzrkadľuje skutočnosť, že pokiaľ ide o tie štáty, ktoré čakajú, že sa im to splatí, E, tie samozrejme očakávajú viac od tých krajín, ktoré sú zadlžené. Čo si to vyžaduje? Vyžaduje celé to vedie k určitým nezrovnalostiam. Je tu malý dobyt a poptávka na strane tých štátov, ktoré sa musia vyspovedať s týmito problémami. A niektorých členských štátov sa tieto problémy rozšíria do okolitých krajín a práve to je situácia, ktorú by naša komisia chcela riešiť tým, že budeme sa sústrediť na efektívne investície, aby sme jednoducho podporili uh, dopyt a rast v týchto krajinách, to je kľúčová priorita, ale predovšetkým v tých krajinách, ktoré sú zadlžené. To je vlastne ten náš signál, ktorý spolu s kolegom Dombrovským chceme v rámci návrhov pre rozpočtové plány takýmto spôsobom sprostredkovať. Ďakujem pekne, pán Dombrovský. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja sa budem sústrediť skôr na tie otázky, ktoré súvisia s investičným balíčkom. Máme tu viacero otázok, ktoré zazneli z strany pani Rebero, že či týchto 300 miliárd skutočne je dostatočné množstvo peňazí, ak to tak môžem zosumarizovať, pokúsim sa nasnači, nas, na, načrtnúť, ako vlastne sme sa dopracovali k takejto miere peniazy. Je to takisto načrtnuté aj v samotnom investičnom pláne, že ak sa budeme pozerať na udržateľné investície v minulosti, tak ako to fungovalo pred krízou, tak sme investície videli na úrovni 20-21 HDP v Európskej únii. Potom to išlo nad rámec tejto miery pred krízou, počas tých rokov konjunktúry, kde to viedlo k prehriatiu trhov z, a zadlženiu trhov s nehnuteľnosťami v niektorých štátoch. A odtedy teda to celé veľmi padlo až do tej predkrízovej fázy, kde to bolo na úrovni 20-21 HDP. A tie nedostatky sa vlastne nachádzajú medzi 230 až 370 miliárd eur. A to číslo, ktoré vlastne bolo oznámené, tých 300 miliárd, alebo čo teraz je v balíčku konkrétne uvedené, tak to sa nachádza uprostred tej škály. A takýmto spôsobom som to chcel teda vysvetliť. A potom, pokiaľ ide o tú otázku pána Lukeho, ohľadne toho, že či tieto investície, investície neskončia vlastne ako nejaká skrytá daň pre občanov. Hovorili ste o tom pákovom ráciu. Myšlienka tohoto balíčka je, že s malým množstvom verejných peňazí chceme uvoľniť väčšie množstvo financií zo strany súkromných investícií. To je vlastne tá myšlenka, ktorá sa skrýva za týmto nápadom. Verejnými peniazmi chceme umožniť určité, určité problémy, ako vyriešiť možné prvotné riziká. A potom, pokiaľ ide o vašu druhú otázku, ja si myslím, že jeden jedna z kritík, ktorá vlastne teraz sa dostáva Európe a na úrovni členských štátov je nasledovná. Máme tu veľmi nízke úrokové sadzby rekordne nízke a nevyužívame túto príležitosť na to, aby sme investovali. Takže je dosť jasné, že investície pomôžu a prispiejú k nejakým nákladom, či to pôjde už priamo cez rozpočet, alebo či to pôjde cez investičný balíček, alebo či to bude skutočne iba súkromná, či to budú iba súkromné investície, ale predsa len niekto bude musieť za tieto investície zaplatiť. Ale otázka je, či zisky alebo benefity takýchto investícií, keď hovoríme napríklad o digitálnom trhe alebo energetickej efektívnosti alebo zlepšenie infraštruktúry, či celkový prospekt takýchto investícií nie je väčší ako to, koľko to stojí. A to je vlastne tá myšlienka, ktorá sa týka investícií vo všeobecnosti. Takže je úplne jasné, že je samozrejme dôležité vybrať si dôležité investičné projekty, ktoré takéto, takúto výhodu ponúknú a Nejde tu nejaké politikárčenie, ide tu o to, že tieto investície musia byť vnímané a pripravené profesionálneho hľadiska, aby to bolo zacielené na malé a stredné podniky a je celkom jasné, že to jednoducho musíme preskúmať, pretože zisk z týchto investícií by mal byť väčší ako tie náklady. Ale vy ste nezodpovedali otázku, kto bude platiť za to. Veľmi krátku odpoveď očakávame ako som povedal, závisí to od špecifických projektov, ale náklady budú znášať či už daňoví poplatníci alebo podniky, ktoré takýmto spôsobom tieto peniaze vlastne investujú. Ale je dôležité, aby ten prospech z týchto investícií bol lepší ako náklady. To je vlastne myšlienka týchto investícií. Ďakujem pekne, takže to je priestor na tretie kolo, minúta 30 pre všetkých, ktorí sú prihlásení a 10 minút dostane komisia. Pýtajte sa otázky, nemáte v nejaké dlhé príhovory. Michal Teurer za ALDE, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení komisári. Jedna otázka pre pána Dombrovského. V Lotyšsku ste predstavili sanačný program. Niektoré krajiny majú problémy. Zdieľate môj názor, že Taliansko a Francúzsko sa musia vyspovedať so svojím problémom same a postupovať tak ako Lotyšsko. Nie je to skôr otázka zodpovednosti že tie malé krajiny, ktoré sa dokážu vysporiadať so svojimi problémami, aj veľké krajiny zase majú problémy a v tomto kontexte vyvstáva otázka aj konkurencie schopnosti, pokiaľ ide o tie nezrovnalosti, napríklad exportné prebytky. Tie sa tu kritizujú, ale nie je tomu tak, že takéto prebytky Európskej únie vo všeobecnosti sú potrebné, ak chceme zaznamenať určitý rast a v Nemecku to vyzerá tak, že vlastne každé nemecké auto, ktoré sa exportuje, 40% vlastne e, nákladov sa vráti do tých krajín, kde sa toto auto produkovalo, takže je to pozitívne pre celú Európu. Ako chcete presadiť v celej Európskej únie zlepšenie situácie vzhľadom na tie rozdiely, ktoré spanujú na komisii a ktoré sú jednoducho celkom jasné? Pani Tyson. Okay, we'll continue with the question. Takže pokračujeme s otázkami, aby sme boli čo možno najefektívnejší. Anta McIntyre za ECR, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som rada, že chceme, aby Európska únia mala viac pracovných príležitostí. Páči sa mi aj to, že chceme mať štruktúrálne reformy. Komisárka Tyson povedala jasne nasledovné reformy. Potrebujeme a musíme ich presadzovať. Reformy, ktoré by mali podporovať inováciu a podnikateľský sektor a majú posilniť aj konkurencieschopnosť, hospodárskú súťaž vo všeobecnosti som si prečítala správu Svetovej banky. Išlo tu o biznis pre rok 2015. Tomuto sa venoval tento článok, bol to v júni, tam boli vyhodnotené podmienky, pokiaľ ide pre podnikateľov naprieč celým svetom a bola som rada, že moja krajina, Spojené kráľovstvo, bolo na druhom mieste zo všetkých európskych krajín je veľmi dôležité, aby členské štáty sa učili jeden od druhého, aby Európska únia ako celok vytvorila dobré prostredie pre podnikanie, aby sme jednoducho mali konkurencieschopnosť aj z globálneho hľadiska, aby sme vrátili penie, pracovné príležitosti, ktoré vlastne ušli z Európskej únie. Takže moja otázka je, môžete mi uviezť nejaké konkrétne príklady toho, čo budeme reformovať a ako to budeme reformovať? Ďakujeme. Miguel Viegas za Ague. Eh, esta analýza... Táto analýza rastu, ročná analýza rastu z nášho hľadiska eh, nepriniesla veľké novinky. Eh, opäť sa E, sú škrty v sociálnom štáte, liberalizácia ekonomiky a očakáva sa, že štát vyrieši všetky naše problémy. A tak, ako sa dalo predpokladať, zrejme e, e, situácia bude taká istá. Mladí ľudia budú bez zamestnania, bez budúcnosti. Pokiaľ ide o pakt rastu, mám niekoľko komentárov. Poprvé, chcel by som sa spýtať, aký je rozdiel e, E, medzi e, paktom rastu, ktorý e, spustila komisia v roku 2012. Bolo to 120 miliónov eur a hovorilo sa o rovnakej bajke o rozmnožení chlebov. A chcel by som vidieť, aké výsledky boli z tohto e, paktu. A na druhej strane, pokiaľ ide o škálu, tak by som chcel povedať, že keď tu hovoríme o 20-percentnom poklese investícií v posledných rokoch a my hovoríme o e, hodnote 3% na obdobie troch rokov rastu a to je veľmi nedostatočné. A napokon otázka, ktorá súvisí s tým, že ako štát môže do tohto zasiahnuť. Kladiem si otázku, ako môžeme vysvetliť, že verejné investície, ktoré robí štát, sa ráta ako deficit. A otvára sa tu možnosť, že fondy. Musím vás prerušiť a ďalšie dostane slovo. Kde ďalší rečník dostáva slovo, pretože ste hovorili dlhšie, ako ste mali. Hovoríme tu o väčšej miere uh, úspornosti, rozpočtovej disciplíne, aby sme oživili ekonomiku, ale zároveň je tu problém nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý je jedným z najväčších problémov Európskej únie. E, Európska únia sa deindustrializuje, platy klesajú, e, útočí sa na práva pracujúcich, dokonca sa porušujú základné práva pracujúcich politika úspornosti a deštrukturácia pracovného trhu, e, ktoré vnútila trojka v južných krajinách a bohužiaľ e, výročná štúdia ukazuje, že komisia trvá na rovnakých receptoch. E, a ja si myslím, že treba skutočne zautočiť na korene zla. Ako chcete garantovať sociálny dialog, ktorý je taký potrebný v členských štátoch, E, keď trváte na tom a, a trojka e, trvá na tom, aby štáty zredukovali náklady na prácu a e, aby sa deštrukturalizoval sociálny dialog. Pani Tyson, vo vašom vypočutí v parlamente ste zdôrazňovali, že je potrebné integrovať tieto sociálne indikátory. Dnes ste o nich znova hovorili, niektoré z nich boli zaintegrované do európskeho semestra. Avšak situácia na juhu e, v južných krajinách je vážna a chcel by som sa spýtať pani Tyson, či má nejaké konkrétne návrhy, pokiaľ ide o sociálne indikátory. Pán komisár Moskovisi. Tyson, Takže začneme s pani Tyson. Nech sa páči, pani Tyson. Ďakujem, pani e, predsedajúca. Ja si myslím, že e, pa, e, posledný rečník, ako aj jeho predrečníci, e, sa na mňa obrátili. Pani McIntyre, aké reformy máme uskutočniť a ako ich chceme používať? Ja si myslím, že sú tu E, mnohé nástroje, ktoré používame. Máme tu cieľ 2020 a máme tu 5 hlavných cieľov a takisto aj niekoľko takých kľúčových iniciatív. Máme tu revíziu priebežnú, ktorú budeme onedlho realizovať a parlament môže do e, tohto procesu zasiahnuť a treba však sledovať tie hlavné ciele. Rovnako máme e, postupy na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a keď zistíme, že niektorá krajina má naozaj vážne problémy, tak my musíme uskutočniť prehlbenú analýzu a buď musíme aplikovať nejakú procedúru, alebo musíme krajine e, dať odporúčania, tak ako sme to robili v prípade pre Európu 2020. A my vlastne dochádzame k členským štátom, pretože väčšina reform sa musí uskutočniť v členských štátoch a tie sú v tejto oblasti kompetentné. Takže my chceme tieto členské štáty sledovať, ukázať im číselné údaje, porovnania s inými krajinami, aby sme ich upozornili na problémy, kde, v čom spočívajú, ako ich riešiť a keď sa pozriete na tretí bod tohto investičného balíčka, tak tam sa hovorí aj o reformách. Treba sa pozrieť, aké bariéry bránia investíciám. A to nie je len týchto 315 miliárd. V tomto balíčku je oveľa viac a v tomto balíčku hovoríme aj o štrukturálnych E, reformách, v ktorých realizácii treba pokračovať. E, program tejto e, komisie, agenda tejto komisie je agendou pre rast, pre zamestnanosť a sociálnu spravodlivosť. A myslím si, že keď sa pozrieme na túto agendu, tak vidíme celý rád nástrojov, ktoré umožnia dospieť potrebným štrukturálnym reformám a to umožní potom podporovať zamestnanosť. Pokiaľ ide o sociálne indikátory, tak otázky, ktoré e, položil grécky kolega, ja si myslím, že na to som už odpovedala. Tieto sociálne indikátory sú brané do úvahy počas celej analýzy a e, v tejto správe sa im pripisuje oveľa väčší význam ako v minulosti a berie sa do úvahy aj sociálna situácia v členských štátoch a tieto sociálne indikátory E, sú považované e, za kompletné indikátory a my sa ešte musíme pozrieť, ako ich budeme integrovať, musíme definovať Prahy. A pán Dombrovskis? Áno, ďakujem. Takže budem sa sústrediť na otázky, ktoré sa týkali predovšetkým Francúzska a Talianska ohľadne prebytkov Takže, ako som vlastne už povedal aj v úvode, máme tu sedem takých krajín, ktoré v rámci tohto cyklu sú vnímané ako krajiny, že nebudú môcť zvládnuť tie požiadavky, ktoré sa týkajú e, podmienok, ktoré boli stanovené. Z týchto siedmých krajín pravdepodobne najhoršie vychádzajú tri krajiny, Francúzsko, Taliansko a Belgicko. Francúzsko, pokiaľ ide o pokrok e, v zmysle splnenia podmienok rady, a Taliansko, pokiaľ ide o verejné zadlženie, udržateľnosť verejného dlhu. Ale ako som povedal, komisia už obdržala listy, zo strany všetkých troch krajín, kde oni chcú dodržiavať tie záväzky stanovené v zmysle štruktúrálnych reforiem, v zmysle vôle urobiť všetky fiskálne úpravy, aby sa vysporiadali s týmito nedostatkami. Takže vlastne komisia chce týmto krajinám dať viac času, to znamená do jary, keď už potom bude možné do istej miery vyhodnotiť progres týchto krajín na základe konkrétnych údajov, pretože zatiaľ ešte majú tri mesiace na to, aby to už len v tomto roku zvládli. A komisia potom sa bude venovať tejto otázke na jar, kde zohľadne všetky možnosti politické, ale budeme mať už v ruke konkrétnejšie údaje a dúfam teda, že budeme mať aj konkrétnu analýzu, ktorá vlastne uh, bude vychádzať z tých makroekonomických analýz, z hĺbkových revízí týchto krajín. Takže toľko. A pokiaľ ide o ďalšiu otázku, pokiaľ ide o tie prebytky, takisto ste hovorili o EÚ. Áno, EÚ má takisto prebytok, to je pozitívna informácia, ale Hovorili sme tu o Nemecku. Nemecko je tá krajina, ktorá pravdepodobne najviac peňazí dáva aj do Európskej únie v kontexte tohoto prebytku, ale pokiaľ ide o makroekonomické opatrenia a pokiaľ ide o ten systém varovania, máme určité makroekonomické eh, ukazovatele a prahové hodnoty a pokiaľ ide o prebytok, tak je to 6 HDP počas troch rokov a ak krajina prekročí tieto limity, tak môžeme sa pozrieť, ako by sme mohli riešiť tieto otázky ďalej a komisia urobí potom hĺbkové revízie, možno teda aj vo vzťahu Nemecku, pokiaľ ide práve takýto prebytok. prebytky bežného účtu. Takže v negatívnom zmysle by to mohlo viesť až k slabšej, slabšiemu dobytu domácemu a práve preto komisia jednoducho urobí takúto hĺbkovú revíziu a poskytne via, vám viac údajov, pokiaľ ide o takúto analýzu. Ďakujem. Ďakujeme, pán Moskovici. Najskôr chcem upokojiť pána do veľa. Možno, že ja som nepochopil správne tlmočenie. Ak ste sa pýtali, že či sú nejaké divergencie v komisii, nie. Rozhodnutia, ktoré sme prijali s kolegom Dombrovskisom, tak tie sme prijali spoločne a v totálnej harmónii bez akejkoľvek formy váhania, pretože si myslíme obaja, že musíme aplikovať pravidlá, to sme urobili Musíme brať do úvahy situácie rozličných štátov, to sme urobili. Musíme vyvíjať tlak, to sme urobili. Takže my naozaj e, pracujeme e, na tom a berieme do úvahy samozrejme isté kultúrne rozdiely, ale trváme na štrukturálnych reformách, ktoré je potrebné urobiť. Tak pre Taliansko, Francúzsko a Belgisko traja e, premiéry napísali predsedovi komisie listy, ktoré obsahujú záväzky a kalendár, kalendár e, prechodu radov ministrov, hlasovania v parlamente a takisto aj kalendár e, dopadov. Takže e, pokiaľ ide o tieto otázky, toto nie je žiadny cigaretový papier, ktorý zhorí. My všetci postupujeme veľmi koherentne. Pokiaľ ide pán Viegaš, E, pokiaľ ide o to, čo sa urobilo v roku 2012 a o čom sme rozhodli teraz. E, myslím si, že treba presne vyhodnotiť ten plán z roku 2012. E, nebol to totálny úspech, ale nebol to ani kompletná porážka, tak ako to bolo prezentované. Keď si zoberieme Európsku investičnú banku, tá o 50% navýšila svoje pôžičky, odkedy sa jej navýšil kapitál. Ale je jasné, že e, tento mechanizmus nefungoval tak, ako mal fungovať. Máme tu tie project bonds, ktoré zostali vo experimentálnej e, fáze a teraz treba, aby prešli do operačnej fázy a teraz E, sa musíme zamerať na rýchlosť príjmania rozhodnutí a ich aplikovania. Máme tu 315 miliard, to je oveľa viac ako 120 za rok aj pol a musíme sa sústrediť na mobilizáciu a e, vytvorenie ad hoc štruktúr a musíme, takisto musí to byť cieľené, pretože my musíme privilegovať tie investície, ktoré vytvárajú budúcnosť a umožnia Európe prekonať technologické bariéry, energie, dopravu a všetko, čo sa týka znalostnej ekonomiky. Takže ja si myslím, že to bude mať oveľa väčší dopad na rast, eh, jednak teda šírkou, rýchlosťou aj eh, objemom. Ďakujem. Teraz jednominútové otázky a ešte tiež niekoľko minút pre komisárov na odpoveď. Pani Moren Scheider z EPP. Merci, madame la présidente. Euh, on nous a beaucoup parlé... Ďakujem, pani predsednička. My sme, my sme už veľa počuli o stabilite. Komisári nám tu tiež o tom dnes pohovorili. Moja otázka je, do vašej projekcie začleníte aj vývoj e, zamestnanosti, lebo vieme, že do roku 2020 E, najnižšie kvalifikovaných pracovných miest vznikne a budeme potrebovať 15 e, pracovných miest navyše v oblasti vysokej kvalifikácie. E, používate konštantné kritéria alebo variabilné? Druhá otázka sa týka žien, ktoré boli z práce často prepušťané počas krízy. Čo chcete robiť v tom zmysle, aby ste E, opätovne poskytli pracovné e, miesta tým pracujúcim, ktorí proti svojej vôli prišli o prácu. Často sú to ženy aj napriek e, tomu, že ma, mali nízke platy. A ďalšia otázka sa týka mladých ľudí a Európskeho sociálneho fondu. Máte pripravený nejaký projekt, aby ste vyčíslili, aký je dopad E, tohto fondu na návrat mladých ľudí, na trvalý návrat do e, pracovného procesu. Pán Utason zo Zelených. Ďakujem pekne. Nož, vzniká to dojem, že táto správa vôbec nezohľadňuje e, negatívne, všeobecné negatívne hospodárske výhľady. Komisia chce pokračovať s redukciou nákladov, ktorý je zlý pre hospodárstvo a investičný balíček sú vážne pochybnosti o tom, či bude fungovať alebo nie. Čiže ja mám dve otázky o tom, o veciach, ktoré viem, že budú mať e, e, nepriaznivý dopad. Poprvé, niektoré z reform implementované v členských štátoch už majú negatívny dopad na e, agregovaný dopyt a, a toto hovorí OECD, otvorenie zaujímavej správy zo septembra, takže prvá otázka, či Európska komisia vykonala hodnotenie negatívnych dopadov E, rastových e, výhľadov niektorých e, reforiem. A druhá otázka pre komisára Moskovičieho. Počas vaše vypočutia ste povedali, že nemyslíte, že žijeme v hospodárskej kríze a preto nemusíme uplatňovať flexibilitu. Ja sa pýtam, čo komisia chce, si myslí, že by bol takýto scenár, kedy komisia by si myslela, že žijeme z zlej hospodárskej krízy. No a tretia otázka mňa by zaujímalo a som rád, že komisár Moskovičev hovoril o znamení o aplikácii flexibility, ale mňa by zaujímalo, či komisia tiež viac detailov nám povie niečo k tomu o tom, ako počíta štruktúrálnu rovnováhu, pretože dnes je to, no, nevieme presne, ako to robiť. Ďakujem pekne. A Maria Žová Rodriguez. Dobrý deň. Vidím, že táto správa zlepšila prístup na strane dodávateľov, pretože alebo ponuky, pretože sa uznáva, že nie je to len o reformách, že je to aj o investíciách predovšetkým. Takže toto je pokrok. Treba mnohé robiť a tom, ako investície mali byť prepojené s reformami na to, aby prijali cestu rastu, ale myslím, že je tu hlavný nedostatok na strane dopytu. Myslím, že komisia ešte stále prehliada nedostatočný dopyt, ktorý máme. No predovšetkým za tým nedostatočným dopytom v Európe máme nerovnosti, ktoré narastajú v rámci členských štátov a medzi členskými štátmi. Takže toto spomaluje raz dopytu v Európe a musíme vyriešiť hlavné príčiny tohto a hlavné príčiny súvisia s, meno, mzdovou politikou, daňovou politikou, ale tiež rôznymi podmienkami na investovanie. Investičný plán existuje, ale investičný plán mal byť vytvorený na riešenie týchto rôznych podmienok pre investovanie v súkromnom sektore vo verejnom sektore. Ďakujem pekne, pani Vana. Ďakujem pekne, predsednička. Mám otázku pre komisárku Tyson. E, ste hovorili o dôveryhodnosti a sociálnom dialóge, My zelení si myslíme, že nielen sociálni partnery a národné parlamenty musia byť e, zapojení do procesu európskeho semestra, ale hlavne občianská spoločnosť. Tak e, ako, to už bolo viackrát opakované minulý týždeň, no, sme prijali tomu uznesenia. Myslím, že občania EÚ nás nemôžu vnímať ako presadzovateľov neoliberálnych eh, politík, ale musíme budovať Európu, pretože v praxi štruktúrálne reformy a tieto návrhy majú negatívne dopady na situáciu občanov, myslím na flexibilizáciu pracovných trhov, privatizáciu verejných služieb, eh, krátenie krátenie dôchodkov, čo sú dopady trojky. Takže otázka, ako zaistíte, aby tie usmernenia o zapojení občianskej spoločnosti do e, občan- Európskeho semestra budú prijaté a aké zdroje pre to uvoľníte. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Tyson. Ďakujem. Ja sa pokúsim stručne zodpovedať na tie otázky, ktoré boli adresované mne. A problém kompetencií je skutočne vážnym problémom a my vieme, že ľudia, ktorí majú menšiu formáciu a menšie vzdelanie, tak tí sú e, z pracovného trhu uvoľňovaní prví a preto je dôležité, aby mladí ľudia boli vzdelávaní, aby sa kontinuálne vzdelávali a preto je potrebné, aby Európsky sociálny fond ponúkal vzdelávacie iniciatívy pre mladých ľudí, a iniciatívy e, boja proti nezamestnanosti, aby sa sústredil na profesionálne vzdelávanie. To je veľmi dôležité, keď hovoríme o výchove vzdelávaní a o odbornom vzdelávaní. To je niečo naozaj veľmi dôležité a celá komisia tomu e, naozaj pripisuje veľký význam. Pokiaľ ide o sledovanie, e, vieme, aké sú výsledky toho, čo bolo vytvorené. Ja som bola včera v Paríži a inaugurovala som a spustila projekt pre ľudí, ktorí sa musia zúčastniť európskych projektov a myslím si, že e, výsledky týchto projektov musia byť nielen merateľné, ale treba si stanoviť také ciele, ktoré umožnia zistiť dopad iniciatív napríklad v prípade nezamestnanosti mladých ľudí. Musíme to sledovať. Členské štáty nemôžu dbať len o to, aby mladí ľudia mali stáže, ale treba sledovať, čo sa deje potom s týmito mladými ľuďmi, lebo potom takéto úsilie nemusí vždy prinášať ovocie. Treba zistiť, či je tam nejaký výsledok alebo nie. A pokiaľ ide o vývin platov a dopad na pakt rastu a stability. E, to je niečo, čo treba e, skutočne e, na to nahliadať na základe špecifických analýz v jednotlivých členských štátoch, pretože tam musí byť rovnováha medzi týmto paktom a vnútornou konkurencieschopnosťou krajiny. A samozrejme treba brať do úvahy aj vývoj. E, to je taký leitmotiv, ktorý vo všetkých týchto správach môžeme nájsť. A pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, áno, s racionalizáciou európskeho semestra budeme skutočne venovať viac času na to, aby sme zapájali do toho e, sociálnych partnerov, ale aj parlamenty národné, Európsky parlament a občianskú spoločnosť. To všetko e, je už pripravené. Musíme sa pozrieť, ako to budeme robiť k, konkrétne a môžem vás v tomto smere naozaj upokojiť, pán Dombrovskis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Možno sa budem teda sústrediť na dve otázky, ktoré odzneli. V prvom rade teda o otázku, ktorá sa týka rýchleho znižovania deficitu. Zopakujem ešte raz, čo tu už odznelo v kontexte tých úvodných slov. Tento rok, aj budúci rok, očakávame neutrálny stav, fiškálny. To znamená, nebudeme tu mať ani prebytky, ani nejaké dlhy. Ak sa pozrieme na všetky krajiny ako celok, samozrejme, ak by sme sa pozreli na jednotlivé krajiny, tak by tomu tak nebolo. Ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že očakávame teda neutrálny stav, fiškálny, a to je dosť dôležitý vývin situácie, ktorý tu máme. A potom ešte očakávame e, rozpočtový deficit, ktorý by sa mal znížiť z 2,6 HDP na 2,4 HDP. A toto by sa malo udiať nie kvôli nejakým škrtom, ale kvôli hospodárskemu rastu. Takže budeme tu mať určitý pozitívny vývin situácie v tomto ohľade. A takisto by som chcel zodpovedať na otázku pána pani Vana, pokiaľ ide o zaangažovanosť občanov v sociálnom dialógu. Áno, toto je predmetom našej práce v kontexte toho zoštihľovania európskeho semestra kontexte posilňovania dialógu so sociálnymi partnermi a je to v súlade s tým, čo som už naznačil, že chceme poznačiť úlohu európskych sociálnych partnerov pred a počas prípravy výročného správy o výročnom raste a aj pokiaľ ide o národných sociálnych partnerov predtým, než sa budú vlastne prezentovať jednotlivé špecifické oznámenia a odporúčania krajinám. A takisto chceme urobiť určité zmeny, pokiaľ ide o kalendár európskeho semestra, aby sme umožnili lepšiu konzultáciu s našimi sociálnymi partnermi, aj pokiaľ ide o vlády členských štátov, ktorých sa to týka. A o čo nám vlastne ide chceme zlepšiť chceme zlepšiť chceme jednoducho zlepšiť aj celkový stav, pokiaľ ide o to, ako tieto postupy momentálne fungujú. Ďakujem pekne, komisár Moskoviči. Vy budete mať posledné slovo. Ja chcem odpovedať na otázku pána Tasula. Ja som si nemyslím, že Európa je v hlbokej kríze. E, myslím si, že teraz e, už sa vraciame k rastu, aj keď ten rast je slabý. Takže taká, takú, to je naša e, e, situácia. E, nízka inflácia, nízky rast a vysoká nezamestnanosť a to prináša politickú krízu, ktorá e, sa odrazila aj v európskych voľbách. A práve preto e, predseda Juncker povedal, že komisia vlastne má poslednú šancu, takže vy e, e, si nemôžete myslieť, že ja si myslím, že všetko je v poriadku. Nie, ale je pravdou, a to som povedal a na tom trvám, že skutočnosť, že sme v tejto situácii, neznamená, že sa zdáme e, rozpočtovej konsolidácie a boja proti zadlženiu. A ako povedal Valdis Dombrovskis, e, e, deficit v EÚ klesá, e, pomoc rozpočtovej konsolidácii v mnohých krajinách poklesne z jednoduchého dôvodu, pretože oni už rozpočty upravili a tí, ktorí to ešte neurobili, tak to budú musieť urobiť. Takéto rozhodnutia prijala komisia minulý piatok. Ale okrem toho ešte chcem prilo- do- doložiť dve veci. Poprvé som to povedal a opakujem to, pravidlá tak, ako boli e, prijaté, nie sú hlúpe, umožňujú istú mieru flexibility a umožňujú možnosť v komisii, e, že va- e, a ja a Valdis Dombrovskis my vlastne e, predstavíme podrobnejšie aspekty e, v januári a ešte je tu ďalšia vec, chyba tu jedna dimenzia v ekonomickej politike, ktorá sa prejavovala až doteraz, možno je to dôsledok minulosti. A síce je tam nedostatok e, možno koncepcie, nedostatok investícií, pretože teraz trpíme e, nedostatkom financií a práve e, my, program, ktorý sme predstavili minulý, e, minulú stredu, by to mal napraviť. Ja... Ďakujem pekne. Je mi ľúto, 10 z vás ešte chceli položiť otázku. Bohužiaľ sa to nepodarilo, som si istá, že v budúcnosti sa uskutoční viacej takýchto stretnutí a možností položiť otázky a vypočuť si odpovede od týchto troch komisárov. Ďakujem vám všetkým za vaše príspevky a ako Komisár Moskovič povedal na záver stále, sme v kríze, ale je pred nami nádej a možnosti. Ďakujem pekne. Well, I have to leave this meeting. Ja musím odísť, pretože sa uskutočne vypočutie o TTP ďalšej miestnosti. Desiatí z vás nedostali tú možnosť ale Neboli ste na zozname, ale vy ste neboli na zozname rečníkov. Ďakujem pekne.